Vážené dámy, vážení páni, prosím, aby ste si sadli na svoje miesta. Voilà, j'ai euh, maintenant le grand plaisir. Teraz euh, s veľkou radosťou vítam pani baronku Catherine Eštonovú, euh, vysokú zástupkyniu EÚ pre eh, zahraničné, eh, zahraničné záležitosti a eh, pred minulým, pred rokom nám dala sľub, že príde medzi nás a vymení si s nami názory. Mali sme s ňou množstvo kontaktov za ten čas. Vytvorila sa diplomatická služba a o, tá, toto oddelenie, táto služba dostala súhlas aj od nášho výboru. Parlament dostal legislatívne návrhy pre nové finančné nástroje eh, zahraničnej politiky a sme pripravení eh, pripra- podporiť programáciu týchto nástrojov. Ide o spoluprácu v oblasti rozvoja a tam spolupráca um, obsahuje viacero zmien, napríklad uh, zredukovanie spolupráce s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami alebo spolu, spoločné programovanie členských štátov. Pani baronka Eštonová je tu medzi nami. Ešte raz jej ďakujem za jej návštevu, aby nám predstavila svoju víziu um, zahraničnej politiky EÚ. Bez ďalších slov teda veľmi rada udelujem slovo pani baronke Aštonovej. Nech sa páči. Euh, Ďakujem, ste veľmi milá. Uh, Takže už som vás dlho nevidela. A pani predsedajúca, myslím, že a dúfam, že jedna z vecí, o ktorej môžeme podiskutovať, bude aj to, ako z vašej strany sa dopracovať k politickému vstupu, teda cesto vášho výboru. A ja som veľmi otvorená, aby ste teda vyslovili podnety a ja budem otvorená, ako to dosiahnuť. A môžeme pohovoriť o tom, čo ešte urobiť, aby vlastne váš výbor mohol dosiahnuť patričný politický vstup. Je pre mňa veľkým potešením, že môžem pred vami prehovoriť a môžeme povedať, že arabský, arabská jad vlastne dominovala celý minulý rok, ktorý bol náročný a v podstate toto viedlo k tomu, že sa prepracovávali niektoré aspekty našej politiky. A samozrejme, že prežívame ťažké hospodárske časy v celom svete a bojujeme proti chudobe, snažíme sa o udržateľný rozvoj a tieto aspekty politiky sa stávajú ešte dôležitejšími a musia byť v centre záujmu práce Európskej únie e, v pôsobení všade vo svete. Samozrejme, nie je pochyb o tom, že sme urobili nejaký pokrok, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie. Vyše 9 miliónov ľudí vlastne e, sme zakomponovali do základného e, vzdelania 5 miliónov detí E, bolo zaočkovaných proti osýpkam a 150 tisíc ľudí, vlast, ktorí majú HIV, e, tak im bola poskytnutá náležitá lekárska starostlivosť. Okrem toho je tu ešte Európsky e, potravinový fond, ktorý pomohol 50 miliónom ľudí a od začiatku arabskej jary vlastne sme svetkami toho, že sa vlastne aj vo vývoji a transformácii blížime k rozhodujúcemu bodu. A tým, že sa posúvame vpred a budujú sa inštitúcie a buduje sa spôsob, ako tieto krajiny vlastne podporujú svoju populáciu. Ich politický program musí podporovať demokraciu, slobodu, ľudské právo a rovnoprávnosť. A ide o to, aby každý mal prospech z toho protexu, procesu, ktorý sa rozbehol. A toto je samozrejme naviazané na ekonomický rast a udržateľný rozvoj, ktorý je tam potrebný, aby sa zabezpečilo, že každý člen spoločnosti má z toho prospech. Jednak pokiaľ je o vzdelávanie, ale aj odburávanie chudoby a preto tieto aspekty musíme podporovať komplexne a koherentne. Situácia je nesmierne náročná a nie len v tých krajinách, s ktorými spolupracujeme v programe susedstva, ale ide aj o oblasti ako je subsahárska Afrika. A keď sa zamyslíme nad otázkami, e, ktorým čelia africké, karibské, pacifické, teda černom, e, tichomorské krajiny, musíme mať na zreteli politickú dynamiku a dopad zmien, ktoré vlastne sú tu v dôsledku arabskej jary. Takže musíme e, jednoznačne odsúdiť e, veci, e, teda odsúdiť také kroky, ktoré by viedli k zvyšovaniu agresie. A musíme sa snažiť tomu zabrániť, aby takéto kroky existovali. Je tu aj ďalší dôležitý aspekt, klimatické zmeny a musíme preto zabezpečiť, aby programy na odburávanie chudoby pôsobili koherentne. A nakoniec, v 21. storočí, by sme nemali hovoriť o hlade kdekoľvek vo svete. Takže to je ozaj veľká tragédia z môjho pohľadu, že v roku 2012 ešte môžeme niekde hovoriť vôbec o hlade, čiže musíme hľadať nejaké stratégie, ktoré by riešili otázku hladu. Aj e, nielen z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska. Čiže ak sa pozrieme na perspektívu vývoja po Lisabone, ako sa vyvíja teda táto stratégia, je jasné, že otázka zahraničnej politiky, životného prostredia, toto proste musíme rozvíjať spoločne a koherentne, pretože bezpečnosť e, pre ľudí to nie je len tá kritická otázka, že sa zabezpečí, že nebude konflikt, vojna alebo terorizmus, alebo teroristický nejaký režim, ale že treba zabezpečiť aj potravinovú bezpečnosť, aby vlastne dochádzalo k nežiaducim klimatickým zmenám a aby vlastne aj v spoločnosti existovala taká sociálna sieť, také zabezpečenie, ktoré pomôže ľuďom v ťažkých chvíľach. Čiže treba vytvárať takú stratégiu, treba v oblasti Sahelu napríklad, E, kde musíme vlastne hovoriť so e, predstaviteľmi ministerstiev zahraničia všetky, vo všetkých krajinách v danom regióne. A musíme hovoriť aj s viacerými skupinami v týchto štátoch pri budovaní stratégie, ktorá bude komplexná s cieľom zaistiť bezpečnosť. A tá bezpečnosť znamená, že nebude hlad. Naozaj v oblasti sa stále veľký problém hlad, Ide o to, aby mladí muži e, sa nestávali teroristami. A musíme preto podporovať aj malé spoločenstvá, dediny. A ide o to, aby vlastne vláda bola ústretová voči ním, voči týmto obyvateľom. Napríklad mobilné zdravotnícke kliniky. Toto by určite stalo za podporu ale napríklad aj policie, policajné zložky majú byť také, aby zaistili bezpečnosť pre obyvateľov. Ďalej vytváranie pracovných príležitostí, podpora ekonomiky a rozvoja a aj podpora občianskej spoločnosti, ktorá by rástla a rozvíjala sa. A podporovalo by sa aj to, čo súvisí s ľudskými právami, aj z hľadiska toho, aká bude vláda a správa v týchto krajinách. Takže spolu s kolegami pracujeme na týchto veciach. Nie je to len Andrej Spiebalks, ktorý je výborným priateľom, ale aj s komisármi pani Georgievou a určite sa venujeme otázkam, kde sú krízy. Pakistán, e, Japonsko a tsunami. A nezabudeme na krajiny, ktoré prechádzajú veľmi turbulentným vývojom, napríklad Jemen. Čiže ide o to, aby aj tam mali ľudia dostatok potreby, potravy pardon, a treba vytvoriť takú stratégiu, ktorá bude fungovať krátkodobo a aj dlhodobo. Čiže sú tu krajiny, kde sa musíme angažovať, napríklad Južný Sudán. A tá súčasná situácia je tam ozaj veľmi náročná a ešte sa k ním neskôr dostanem. Čiže táto kooperatívna kultúra naprieč inštitúciami je niečo, do čoho sme všetci začali investovať, aby to fungovalo nebudem predstierať, že nemusíme hľadať nové cesty, ako spoločne konať. Keďže ESVČ e je nová služba, tak musíme hľadať aj nové spôsoby. A vlastne aj pracovníci musia hľadať spôsoby, ako môžeme komplexne a koherentne spolupracovať s ostatnými zložkami európskych inštitúcií. Ďakujem aj za teda aktivity, ktoré sú v rámci DEVCO, ale aj v oblasti životného prostredia, krízového manažmentu a tak ďalej. Všetko toto úsilie je spoločné. A preto sa snažíme zlúčiť tieto ciele z hľadiska mieru a bezpečnosti, prosperity, ekonomického rastu a vytvárania nových partnerstiev. Už som povedala, že sú tu pred nami ozaj veľké výzvy vo svete, ale viete aj to, že sa snažíme vytvárať také okolnosti, ktoré to ovplyvnia. Chceme e, zabrániť konfliktom, ktoré by sa mohli zvrhnúť a stať sa ozaj veľmi vážnou hrozbou a výzvou kdekoľvek vo svete. Takže tie miesta, kde sú konflikt, konflikty, vieme, že tam e, proste deti nechodia do školy a ľudia sa nedokážu sami postarať o seba a proste nič neničí e, bohatstvo skôr než vojna. Takže opäť chcem povedať, že dôležitý je komplexný prístup, ktorý nám umožní e, realizovať humanitárnu podporu, rozvoj a posilňovanie mieru a bezpečnosti. Je tu viacero príkladov, e, kde sme sa angažovali aj dosť dlhé roky a teraz sú aj k dispozícii nové aspekty stratégie napríklad v rohu Afriky. Musíme ale na viacero veci pozerať súčasne. Napríklad bojovať proti pirátstvu e, v pobrežných vodách Somálska. Teraz, teraz už je to roz... E, nie len 1100 e, námorných míl, tá oblasť, kde fungujú, ale je to aj 11 tisíc námorných míl od pobrežia a preto vlastne táto ich činnosť sa dotýka mnohých krajín sveta že vlastne aj ich lode môžu byť napadnuté a preto vlastne skutočne tieto krajiny majú um, dôvod na obavy. Je tam obchod ohrozený, cestovný ruch je ohrozený a potom je to problém, že takéto krajiny potom, hlavne tie, čo sú v blízkom susedstve, sa nemôžu plynule rozvíjať. A problém je napríklad aj s dodávaním potravinových programov tým, ktorí to potrebujú. Takže často 12-13 ľudí pláva spolu vo flotile e, a v podstate plavia sa pod ochranou helikoptéra. Takto sa bránili pred pirátmi. Takže snažíme sa ale riešiť nielen tieto problémy. Problémy sa musia tam vyriešiť na pevnine. Takže preto treba vytvoriť také rozvojové programy, ktoré poskytnú skutočné alternatívy. A aj takto môžeme bojovať proti pirátstvu. Často sú to mladí muži, dokonca chlapci, ktorí sa nechajú e, naverbovať za tieto e, dosť nečisté peniaze, ale sú to veľké tisíce dolárov oproti tomu, čo môžu zarobiť v slušnom zamestnaní na pevnine. A preto ale treba e, podporiť vedenie tých krajín, napríklad e, v oblasti Somalilandu a tak ďalej, ale aj v Kenii, v Južnej Afrike, v Seychelloch a tak ďalej. Musíme podporovať tieto krajiny, ktoré sú ochotné spolupracovať a hľadať spoločné riešenia. A my sme zaangažovaní do tohto a máme záujem, preto budujeme a vytvárame aj efektívne a účinné humanitárne programy a snažíme sa teda zastaviť tých, ktorí chcú proste ulúpiť lode s humanitárnou pomocou. Ak budeme hovoriť o budovaní prosperity, samozrejme musíme sa zamyslieť aj nad úlohou, akú my môžeme zohrávať, teda aj v súvislosti s krajinami AKT. Čiže Afrika, Karibská oblasť a Tichomorská oblasť. Hovoríme o tých krajinách. V súvislosti s týmto hovoríme zas o potrebe strategického prístupu. Vieme, že ESVČ spolu s DEVKom pripravuje nové programovacie obdobie a vítam skutočne tie vstupy aj z Európskeho parlamentu, Louis Michel ako spolupredseda spoločného parlamentného zhromaždenia AKT a aj všetci vy ostatní v tomto ohľade ste si ste vedomí toho, že treba budovať odbornosť a skúsenosti a stavať na skúsenostiach aj tu, pokiaľ ide o odpoveď a hľadanie odpovedí na tie výzvy, ktoré pred nami stoja. Čiže dôležitý je komplexný prístup a snažíme sa riešiť veci už aj v samotnom jadre problému, problému. A preto ide o to, že tie ľudské práva a demokraciu môžu naozaj dosiahnuť len kvalitné inštitúcie. Keď hovoríme o agende pre zmenu, ja viem, že s Andresom Píbaldom ste o tom už hovorili, on naozaj veľmi výrazne podporuje toto smerovanie a našu, e, naše programy pomoci a má záujem na tom, aby sa pomoc dostala tam, kam patrí. Všetko toto musí byť v rámci, ktorý bude uznávať, že tí najchudobnejší často nie sú v tých najchudobnejších krajinách. Často tí najchudobnejší môžu žiť v krajinách, ktoré by sme mohli popísať ako také, ktoré majú strednú úroveň príjmov. Takže keď rozvíjame vzťahy s týmito krajinami, tak je to aj o tom, aby sme im umožnili realizovať efektívne programy, ktoré tiež sa budú starať o tých chudobných ľudí. Čiže je to vec kritického významu. Čiže aj toto je absolútne nutná súčasť toho partnerstva. A je mnoho dôvodov, prečo sa nie všetko deje tak, ako chceme. Na jednej strane tu bývajú politické dôvody, čiže tí, ktorí majú peniaze, si ich chcú nechať a nechcú proste, aby tie peniaze prinášali žiaducí efekt. Často je to ale aj o neschopnosti inštitúcií, proste, že nedokážu v praxi naplniť to, čo sa od nich žiada. Čiže preto hovorím, komplexný prístup je potrebný a možno v niektorých oblastiach, ktoré sú vidiecké a chudobné, tie treba podporiť. Treba vytvoriť patričnú infraštruktúru, a potrebujeme im poskytnúť pomoc pri rozvoji lokálnej ekonomiky. Treba ich podporiť aj pri rozvoji miestneho školstva, aby aj mladí ľudia v susedstve týchto oblastí taktiež mali príležitosti a aby vlastne aj na trhu mohli fungovať efektívnejšie. Napríklad videl som veľa aj v Haiti. Tam vidno, že ako veľa roboty ešte tam treba urobiť na rôznych častiach ostrova, aby sme dokázali lepšie podporiť tamojších ľudí. Napríklad polnohospodárstvo. Tam je tiež veľký potenciál e, budovať to ďalej, nie len, že vyprodukovať niečo a hneď to vyvážať. Čiže je tam aj príležitosť pre ďalšie nové e, aktivity v oblasti vzdelávania. Čiže aby oni sami, obyvateľia ostrova, dokázali ďalej spracovávať to, čo vyprodukujú, a aby vlastne celý ten proces spracovávania potravy, potravín mohol prebiehať priamo tam. Samozrejme, e, nechcem hovoriť príliš dlho, aby som teda nechala priestor aj na vaše pripomienky a otázky, ale chcem povedať, že čo je nesmierne dôležité v našom vzťahu k týmto krajinám, povedzme, nie vždy sa umožňuje spoločenstvám v týchto oblastiach, aby e, tá pomoc prenikla úplne až nadol, tam k tým posledným. Čiže nie je len o to zo smeru z dola nahor alebo z hora nadol. Dôležité je, že keď teda sa z hora nadol poskytne niečo, dôležité je, aby aj tí ľudia teda tam dole dostali všetko to, čo im podľa programu patrí. A preto pokiaľ ide o tieto krajiny, môžem povedať, že sú strategickými partnermi. Niektoré sú zase e, také, kde začíname nové vzťahy budovať s nimi a niektoré sa len dostávajú, povedzme, do toho programu, že dokážu postupne sami sebe a svojim ľuďom po, mm, poskytovať intenzívnejšiu podporu. Pokiaľ je o klimatické zmeny, už som spomínala, že toto je tiež nesmierne dôležitá téma a musíme do nej zabudovať aspekty udržateľného rozvoja. A toto predovšetkým platí pre malé krajiny, ostrovné štáty v oblasti Karibskej a Tichomorskej. Hlavne ich sa to týka. A možno nakoniec aj e, členovia vášho výboru mohli vidieť na vlastné oči, aký to má dopad. Takže naozaj sa uchádzame o to, aby náš prístup bol solidný a e, zodpovedný a perspektívny. Čiže jednak musíme zmierňovať dopady klimatických zmien, ako ich teraz vidíme a ako ešte budú prichádzať aj v budúcnosti. Musíme sa snažiť hľadať cesty, ako podporiť krajiny e, v tom, ako môžu čeliť klimatickým zmenám. Vieme, že sú krajiny, ktoré každý rok e, majú problémy so záplavami. Čiže musíme im pomôcť, ako e, proste budovať tú krajinu alebo obnovať tú krajinu tak, aby znova tie povodne neničili stavby, alebo ako hľadať spôsoby na podporu týchto krajín aj pri úpravách eh, životného prostredia a hľadáme strategické cesty k tomu, aby tie ciele boli dlhodobé a aby poskytovali ozaj reálne riešenie vo svete. Čiže je to taká kombinácia viacerých aktivít a viac menej sa to dostáva zase k tej centrálnej téme. Rozvoj. Ešte mi dovolte niekoľko slov o Sudáne a Južnom Sudáne. Bola som v kontakte s vedúcimi predstaviteľmi oboch krajín, keď som e, nedávno hovorila s prezidentom Sudánu, naozaj bol to horúci deň a videli sme teda zástavu tejto novej krajiny. Bol, bol to taký pocit hrdosti, ale táto krajina je krehká vo svojom vývoji. Jednak z hľadiska rozvoja. E, je tam problém aj s budovaním infraštruktúry. Je to ozaj krehké. A keď si zoberieme spoločné úsilie našich členských štátov, tak v podstate v hlavnom meste Džuba sme videli teda aj veľvyslancov a ostatných významných predstaviteľov. Bol to pekný pohľad, ale je samozrejme potrebné nielen slúbiť, ale treba aj splniť, treba dodať to, čo sa sľubuje. Napríklad e, fungovanie letiska. Pre nich to znamená riešenie alebo pomoc pri riešení politických otázok medzi nimi a Severným Sudanom. Takže aj prezident Mbeki e, prispieva veľkou aktivitou ale problém je tam samozrejme ešte aj ten ropovod. Ten poskytuje 90 príjmov Južného Sudánu. Takže ide o to, aby toto nebol jediný zdroj, ale aby tam bolo aj polnohospodárstvo posilňované. Okrem toho, Barma, respektíve Myanmar, tak asi viete v apríli, ako bolo dohodnuté, medzi, e, teda dohodli sme sa ja a San San Suči, že navštívim túto krajinu a Andrej Spívalc už vlastne bol v našom mene e, na návšteve, aby predrokoval a pripravil podmienky na našu návštevu. Vieme, že problémy v tejto krajine ešte nie sú prekonané. Vieme síce, že voľby prebehli v poriadku, ale ide o to, aby aj tí ostatní politickí väzni boli prepustení a aby vlastne e, tento región nakoniec ostal regiónom bez konfliktov. Prajem všetkým tým, ktorí pracujú v záujme reformy, slobody v Barme, prajem im veľa úspechov a určite sa nimi stojíme. Takže a moja návšteva bude e, e, aj teda účel mojej návštevy bude aj otvorenie nášho zastúpenia európskej delegácie v tejto krajine a to je tiež dôležitý krok. Môžem hovoriť aj o mnohých ďalších častiach sveta. Môžeme hovoriť o Afganistane Kuwait dosť dopodrobná a dosť veľký kus práce sa robí aj v Afrike. Naše zastúpenia a delegácie e, v spolupráci s komisiou a s členskými štátmi vykonávajú veľmi prospešné aktivity. Chcem povedať ešte aj toto, že dôležitá je koherentnosť medzi inštitúciami a členskými štátmi, aby sme ukázali, že naše rozvojové peniaze skutočne dokážu e, aj v budúcnosti urobiť viac, než len to, čo robia teraz. Mám tým na mysli to, že sa snažíme o komplexný prístup aj medzi nami ohľadne toho, čo sa dá dosiahnuť. A chcem vás ubezpečiť, že toto sa dá dosiahnuť partnerstvom. Partnerstvom s tými samotnými krajinami, ktoré prijímajú túto pomoc, ale samozrejme aj v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, hlavne s OSN a potom je tu samozrejme dôležité partnerstvo s vami. A potom Rio plus 20. To bude mať tiež veľký význam, čo sa tam dohodne. A nakoniec dovolte mi ešte uvieť jeden príklad, ktorý pokladám za dôležitý. Ide o to, že sa snažíme našu prácu konkrétne previazať v tom zmysle, že na jednej strane budeme presvedčovať súkromný sektor, aby investoval, že vlastne aj Svetová banka, i Medzinárodný menový fond, EBRD, aby poskytovali, teda chceme ich pozbudiť, aby podporovali investíciami malé a stredné podniky a aj v krajinách, podobne ako u nás, v našich krajinách, aj tam v tých nových krajinách a v ďalších, ktoré sú podporované týmto spôsobom, aby aj tam tieto inštitúcie finančne a investíciami podporovali malé a stredné podniky. Ide o to, aby sa budovala občianská spoločnosť, aby sa spolupracovalo s parlamentmi týchto krajín. A vy my teraz z parlamentu vysielate aj pozorovateľské misie, no viem, pri voľbách napríklad. Takže je to veľmi dôležité z hľadiska toho, čo môžeme skutočne naplniť. A na viacerých návštevách e, týchto krajín e, boli v mojej delegácii prítomní aj predstavitelia Európskeho parlamentu, čo je veľmi dôležité, pretože vidia, aká je v týchto krajinách situáciách. Napríklad Líbia. Tam e, bola, bola som na konferencii, kde sa zúčastnilo 300 žien, alebo aj v Tunesku Tunisku, v Egypte, e, v Maroku, v Jordánsku. Všetky tieto krajiny prechádzajú významnými zmenami aj v tom širšom kontexte vlastne aj prostredníctvom e, parlamentného zhromaždenia AKT môžeme pôsobiť a to je skutočne veľmi hodnotná, cenná cesta, ako sa uberáme. Z mojej perspektívy tu nie je len o to, že rešpektujú naše stanoviska, ale máme aj dopad a vplyv. Ďakujem. Merci beaucoup, euh, Lady Ashton. Ďakujem baronke Ashtonovej. Teraz dáme slovo kolegom. Viete, že máme málo času, za chvíľu budeme hlasovať, takže na každú otázku budeme mať 2,5 minúty. Budeme e, vždy klas 4 otázky, čiže po 4 a potom po tých 4 otázkach dáme slovo barónke Eštonovej. Pán Mičo. Ďakujem. Poprvé e, chcem vás tu privítať a poďakovať vám e, za tú pomoc, e, za tú prítomnosť. Čo sa týka merania úspechov, čo sa týka cieľov EÚ, ako ohodnocujete strednodobé ciele? Spomenuli ste, eh, že venujete 30 miliárd na, mm, kohéziu. na eh, koheziu. Spomínali ste situáciu na eh, Fidži, tam sme druhým najväčším donorom a chcela som vedieť um, ďalšie informácie o komunite v Sýrii. Uh, ide tu o o našu pomoc. A potom by som rád požiadal, aby ste nám povedali niečo o kresťanoch v Nigerii, pretože podliehajú útokom sekty a mali sme tu udalosti zo včerajška. E, neviem, či sa to dá povedať za jednu minútu. Využil som tak jednu minútu a potom ešte by som chcel eh, aby sme chceli, aby sme hovorili o vás ako o delegátke EÚ a nie o um, zástupkyni. Čiže vy ste naozaj tvár Európskej únie a ak vás nikto nebude takto vidieť, tak to bude problémom. Ďakujem, pán Mitchell. Teraz dávam slovo pánovi Cortesovi Lástrovi. Ďakujem za slovo. Pani Ašton, skutočne som veľmi rád, že máme príležitosť hovoriť dnes e, s vami a skutočne takáto príležitosť vždy obohacuje prácu nášho výboru a vieme, že EÚ patrí medzi najväčších svetových darcov a myslím, že by sme naozaj mohli urobiť veľký kus práce v likvidovaní a odburávaní chudoby. Samozrejme, e, Lady Ashton bude mať podporu nás všetkých vo svojich rokovaniach a myslím, že pokiaľ je o financovanie tohoto nástroja na boj proti kríze, mali by sme si zachovať úroveň financovania aspoň takú, aká je doteraz. E, ide o to, že musíme zohľadniť aj súčasnú krízu e, ekonomickú na planéte. A chcem ešte raz zdôrazniť, e, že naozaj náš výbor podporuje kroky pani Ashton, ale samozrejme, že nemusíme vlastne ísť proste v niektorých krokoch stojí proste za každú cenu. A Ide o to, aby naša rozvojová politika bola kvalitná a efektívna. Aj mileniové rozvojové ciele sú takto zamerané a preto by sme sa chceli opýtať, aké je vaše stanovisko vlastne k rozvojovej pomoci eh, na obdobie po roku 2015. A pokiaľ ide o Afriku alebo Latinskú Ameriku, pokiaľ ide o problémy e, s chudobou a veľkých rozdielov, e, na základe návštevy v, ba- v Brazílii a v Mexiku, môžeme povedať, že tieto krajiny nie sú tým reprezentatívnym príkladom chudoby a veľkých rozdielov, ale povedzme, e, v danom regióne aj vyššie 150 miliónov ľudí žije stále ešte pod hranicou chudoby tak e, pomoc, ktorú vlastne poskytla Latinskej Amerike EU prostredníctvom viacerých dohôd, ktoré sú uzavreté v rámci rozvojovej pomoci, toto jednoznačne pomohlo e, daným krajinám pri znižovaní chudoby. Takže samozrejme teraz nie je tá chvíľa, aby sme ich opustili. Mali by sme aj v tomto smere správne orientovať našu politiku spolupráce. A preto mám na vás otázku ste za stratégiu, ktorá bude koherentná a mohli by sme teda e, uzatvárať e, dohody aj bilaterálne, pokiaľ ide o krajiny, kde je ten príjem na hlavu priemerný. Ďakujem. Ďakujem. Ehm, chcem vám pripomenúť, že keď vy budete hovoriť dlhšie, ostatní sa budú vyjadrovať kratšie. To je trocha škoda. Pán Gorenz, máte slovo. Ďakujem. Ehm, ja si zoberiem tú minútu, ktorú mi ušetril pán Mitchell. Minulý rok prišla medzi nami baronka Eštonová a e, máte možnosť medzi nás prichádzať častejšie, ale nevyužívate to. Um, ehm, EÚ je najväčším donorom na svete, ale je to skôr aritmetická operácia, pretože vlastne sa to spočíta, 20, um, ehm, je tam 28 donorom, čiže 27 členských štátov a komisie. Um, Ehm, minulý rok sme sa dohodli na tom, že e, predsa len ešte sú, je tu veľa otvorených bodov. Chceli by sme, aby EÚ bola najefektívnejším, najambicioznejším, najkoherentnejším aktérom, čo sa týka pomoci. A preto musí um, byť európska správa vládnutia tie, byť na vysokej úrovni. Ale nie je to tak. Poprvé, úloha rady. Rada má dvakrát ročne ministerskú schôzu po tri hodiny. To je veľmi krátka doba, aby hovorilo o tejto rozvojovej pomoci a aby táto rozvojová jednotka sa naozaj odrazila v skutočnosti. Po druhé, odtedy, čo ste vo funkcii, vidíme, že sa hlas rady e, stišuje. Je, schôdza je na, e, rada je na schôdzi, ale sú ticho. E, hovoria len vtedy, keď sa hovorí o aplikácii článku 290 zmluvy. A jedna, jeden, jediné posolstvo eh, rady parlamentu je, eh, nechajte to tak a, a k tomuto, nám vlastne, tomuto nás vlastne vyzýva zmluva. A, eh, úloha komisie, a poviem vám to úprimne, chcel by som, aby kvôli prehľadnosti politiky komisia zostala jedinou zodpovednou zložkou pre politiku, roz, politiku rozvoja. Toto nič neuberá na vašej kompetencii, ale mohli by ste využiť politiky tak, že sem začleníte prvok, ktorý ste nespomenuli vo vašej prezentácii. Ide tu o dimenziu obchodu, ale chce, ak chceme byť koherentní, um, ten zahraničný prvok obchodu by mal byť začlený do tohto prístupu. E, k demokracii som sa už vyjadril. A potom by sa mal malo odzodpovedať na istú potrebu. E, naša politika je dobrá, ale mali by sme ešte lepšiu politiku, keby sme v nej mali strategickú dimenziu. A to je prvok, ktorý je dôležitý pre európsku politiku. Máme tam dobré prvky, ale je tu obrovský nedostatok. Takže chcel by som vás poprosiť, aby ste povolili rade, aby sa zúčastnila na diskusii s nami, kde budeme diskutovať na budúcom obsahu agendy. Musíme sa porozprávať a hovoriť o týchto podstatných otázkach. Ak nie, budeme len sedieť pri sebe a neposilní to rozvojovú politiku EÚ. Prepašte, pani predsednička, je to smiešne, že sa musím obmedziť na 2,5 minúty, pretože s pani Aštonovou sa rozprávam raz za rok. Predsednička, viete, my tu môžeme sedieť do 8, ale za chvíľu budeme hlasovať, ale neviem, či všetci budú súhlasiť s tým, že tu budeme do neskorého večera. Takže teraz si dám sama slovo. Veď vy ste už hovorili 3,5 minúty. Všetko v poriadku. Takže teraz si dám sama slovo. Pani Aštonová, na Haiti som bola trikrát eh, na prezidentských voj, eh, voľbách, potom keď bolo zemetrasenie. A nemusím vám pripomínať, že EÚ a európsky občania eh, podporili haitský ľud. Ja som si na mieste a na návšteve uvedomila, keďže sme prvými donormi, najdôležitejšími donormi humanitnej pomoci, politický dialog medzi delegáciou EÚ a úradmi je obmedzený. Uh, hovorila som s prezidentom republiky Michelom Martelly 12. januára. Hovorili sme aj o poľnohospodárskej politike, okrem iného. A um, do, do som sa znepokojovala, pretože um, mala som pocit, že vy uh, dávate presno, prednosť tej masív, tomu masívnemu poľnohospodárstvu, možno dvom, trom podnikom a um, nezohľadňovali ste uh, tých malých farmárov a to sme predsa obhajovali ešte pred tou katastrofou. Takže chcem vedieť, aký je váš názor ohľadom tohto. Možno teraz vám dám slovo, aby ste odpovedali. Ďakujem. Uh, a koľko času mám na odpoveď? Pán uh, Mitchell, hovorili ste o e, tých úspechoch v rozvojovej politike. Andris Spielberg sa e, nad tým práve zamýšľa, ako to lepšie zmerať. Máme totiž to e, mnoho indikátorov, ktoré nám poskytujú istý obraz chceli by sme pokryť všetko. Sú tam indikátory vzdelávania, ďalej chudoba, Eh, je tam mnoho um, opatrení, ale malo by to byť koherentné. Eh, ja som rozmýšľala nad tým, že EÚ a členské štáty by mali konať koherentnejšie, aby sme toto uznali. Toto bude dôležité v nadchádzajúcom čase a je to súčasťou agendy ministrov. Je tam potenciál 30 miliard eur. Eh, a potom špecificky, vidíte, teraz som si zmenila eh, tú cedulku na delegát. Hovorili ste o Alžírsku a Fidži a povedali ste, že eh, chceme, aby teda chceme prerušiť tú pomoc, pretože keď prerušíte tú pomoc, tak potom obyvateľstvo má problémy, takže Eh, chceme sa snažiť o to, aby sme presne zacielili eh, túto pomoc. Eh, regulácie to je dobré, ale pokúšame sa o to, aby sme spolupracovali so všetkými krajinami a organizáciami, aby naozaj to dobre zapadlo to, čo robíme. Sýria mm, veľmi stručne jedna z vecí, o, o ktorých som hovorila, je opozícia. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí pochádzajú z rôznych náboženských e, skupín, aby sa cítili e, súčasťou riešenia v Syrii a aby sa e, necítili tak, že robíme niečo, čo im škodí. A o tomto sa diskutuje aj v USA e, so štátnym sekretárom. E, ako by sme do toho začlenili všetkých. E, Nigeria. E, tam sú staré náboženské problémy, ale ako viete, je veľmi e, ťažké zistiť, čo sa tam presne deje. Prezident sa snažil nájsť na toto riešenie a ja si myslím, že to robí tak, aby eh, ten jeho prístup bol eh, inkluzívny, pretože to bude veľmi náročné. Jedna z tém, ktorá bude diskutovaná, je náboženská sloboda. Myslím si, že to je dôležité pre všetkých. Pán Cortés Lastra, vy ste hovorili o Latinskej Amerike Eh, bola som v Mexiku, bola to časť mojej práce ohľadom strategického partnerstva pre eh, Mexičanov. Eh, bola téma trvalo udržateľného rozvoja hlavnou témou diskusie. Nemožno pochybovať o tom, že táto krajina má prístup k rôznym fondom, a treba rozvinúť koherentnú stratégiu pre e, tento región. Ehm, a to, do tohto vnášam možné úsilie. Pán Görens, rada by som sem chodila e, viackrát. Ja s vami súhlasím, že e, toto je veľmi ťažké obdobie po Lisabonskej zmluve a ja som už požiadala uh, Eh, dánskeho ministra pre rozvoj, aby sem prišiel za zdovolaním vašej predsedničky hneď po stretnutí ministrom pre, ministrov pre rozvoj. A takisto chcem požiadať aj eh, cyperského ministra, aby to urobil. No, pretože aj po Lisabonskej zmluve nedostávate všetko to, na čo máte právo chceme vám poskytnúť priamo tento politický vstup zo strany rady, pretože to bude taká rekompenzácia. E, komisia, ktorá má mať zodpovednosť. Mm, e, ja som, ak chcete, môžem položiť otázku komisie Andrisovi Pilbalksovi. Pracujeme spolu a nerobím nič, čo by sa jeho priamo netýkalo a my máme takú víziu, že by sme rozmýšľali o koherentnom prístupe, že by sme mali strategický prehľad, čo budeme robiť. Um, nesedíme každý v kúte, ale uh, pracujeme v, té, v týme. A uh, toto je náš cieľ. Je to, je, je to práca, ktorá sa vyvíja. Čiže snažíme sa o toto. Ďalšia téma, Haiti. Vyskytli sa veľké problémy e, v tom, aby sa haitská vláda e, posunula dopredu. Táto krajina stále bojuje so základnými otázkami, napríklad e, konštrukcia infraštruktúr. Snažíme sa pracovať s miestnymi komunitami, aby sme podporovali poľnohospodárske podniky. Prepájame to s možnosťami vzdelávania a infraštruktúr. O špecifické záležitosti o, ako plodiny a tak ďalej, to vám nemôžem odpovedať, ale chcela by som zdôrazniť, že pre mňa Haiti je príklad toho, akú koherentnosť musíme dosiahnuť medzi štátmi a európskymi inštitúciami, um, teda s medzinárodným partnerom. Uh, Nede o to, aby sme tam vlievali pomoc. Samozrejme, musíme pomôcť tejto krajine, ale musíme znova postaviť túto krajinu a pomôcť jej postaviť ekonomiku a potrebujú aj dlhodobý projekt ktorý e, bude mať mnoho aspektov ekonomického a spoločenského života. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánovi Vajglovi. Uh, Ďakujem, e, pán predseda. E, viete, nemám tu svoju kabinku. Budem hovoriť po anglicky. Ehm, rád by som ehm, povedal, aké sú, aké sú moje očakávania, pretože vaša, váš úvodný prejav na ne neodpovedal. Ja som čakal, že budete hovoriť o otvorených problémoch, o kríze, ktoré sa priamo dotýkajú to, čo robíme tu, čiže problémy rozvoja a humanitárnej pomoci. My eh, v Európe máme známu krízu a tam máme rovnaké prvky. Máme tu chudobu, nedostatočný rozvoj, humanitnú krízu. Napríklad palestínsky problém, náhodný Karabach. Viem, že sa opakujem, ale naďalej sa budem opakovať pretože tieto problémy máme. Čakám na vás, aby ste prišli sem do AFETu alebo do tohto výboru a povedali, môžete byť pokojní, my, Európa, sme naozaj prispeli k riešeniu tohto problému. Či už to je západná Sahara alebo palestínsky problém, alebo ako som už povedal, náhorný Karabách alebo iné. odporúčam vám, aby ste išli tam, kde sú problémy. E, nemusíte sa tomu vyhýbať. Je to lepšie vidieť, ako povedať, ale takisto musíme aj riešiť tieto problémy. Takže bol by som rád, keby ste sem prišli a povedali, že pracujeme na tomto probléme a spýtali sa, ako to riešiť. Ako byť menej pokrytecký? Keď teraz hovoríme napríklad o Sýrii, keď kritizujeme taktiku veľmoci. Samozrejme, Čína a Rusko zohrávajú zlú úlohu. Ale my im pomáhame. Takže nemali by sme robiť to, za čo kritizujeme ostatných. Myslím, že to bolo jasné. A dúfam, že prídete s iniciatívami, ako riešiť problémy. Ďakujem. Ďakujem, pani Keller. Um, Ďakujem za túto informáciu, čo sa deje vo svete. Vrátim sa k politike politike EÚ mám mnoho otázok, ale posnažím sa to zostručniť. Rada by som vedela, ako riešite tému uh, rozvoja uh, v EEAS. A potom by som chcela vedieť, aký je stav veci v pracovnom memorande medzi DG DEVCO a uh, diplomatickou službou. A potom hovorili ste o vstupe inpute parlamentu. My máme e, ten vstup, ale nikdy to nie je zohľadnené, keď sa pozrieme na strategické dokumenty DFI a tak ďalej. Takže e, potrebujeme aj e, nejaké oficiálne možnosti na toto. Čiže kde je vaše stanovisko. Podporujete parlament a jeho požiadavky mať viac vplyvu? No a nakoniec e, máme tu agendu pre zmenu a bolo nám povedané, že e, to neexistuje európsky konsenzus v rozvoji, ale potom nám bolo povedané, že náš, naša nová politika je agenda pre zmenu. Čiže možno ten európsky konsenzus nie je taký platný ako predtým. Čo je teda stanovisko, aké je stanovisko pre agendu pre zmenu? A ako pracujete na tom, aby ste to implementovali? A posledná otázka tu sa hovorí aj o, v správe o vládnutí. E, nemalo by to byť v protiklade e, s rozvojom. E, je tam nejaká možnosť konfliktu? Aké sú vaše predstavy? Ako môžeme riešiť tento konflikt? Čiže na jednej strane tieto partnerské krajiny by to mali riadiť, ale na druhej strane hovoríme o týchto témach vládnutia. Ďakujem, pán Deva. Ďakujem veľmi stručne. E, e, chcem zablažať pani Eštonovej za všetky veci, ktoré ste hovorili, ktoré ste, ktoré ste urobili. E, hovorili ste o Sudáne, o prezidentovi Bašíra, Bašírovi, ale on je zodpovedný za to, že zavraždil viac osôb denne ako v Sýrii. Teraz o tom noviny nehovoria, takže Mám na vás tri otázky. Prvá sa týka korupcie. V našom výbore e, sa hovorí o tom, že 100 miliárd 700 miliárd špinavých peňazí sa dostávajú do európskej ekonomiky z rozvojových krajín. E, je to ukrytý kapitál e, a iba Indii majú 2 2 trilióny e, v, na účtoch. Toto je e, vyššia suma ako náš rozpočet. My máme istý rozpočet, ale e, čierno príjmame tieto špinavé peniaze a týchto finančných prostriedkov je 10 krát viac ako náš rozpočet. Keby tie krajiny zostali v týchto krajinách, tieto peniaze zostali v týchto krajinách, tak môžu tieto krajiny rásť. Druhá otázka sa týka Argentíny. Dnes sme povedali, že um, Spojené kráľovstvo poskytuje 415 miliónov libier e, týmto krajinám, ale uh, Eh, oni eh, nám hrozia. Prosím vás, mohli by ste eh, mm, preskúmať túto otázku? My im poskytujeme peniaze a možno oni ich využívajú na to, aby sa vyzbrojili. A toto je absurdné a šialené. Potom je tu otázka v niektorých dopadov klimatických zmien. Dobre, takže ide o tie jazera vysokohorské, ktoré majú charakter ľadovcových pliec, že proste dopadajú tam sadze a znečistuje sa táto voda. Proste tomu treba tiež venovať pozornosť. Ďakujem. Slova pán Kačmarek. Ďakujem za slovo. A pani vysoká predstaviteľka. Ďakujem za to, že ste nám prednesli svoj príspevok a ďakujem aj za tie otázky, ktoré už odozneli. A ďakujem aj za včerajšie rozhodnutie ohľadne Bieloruska a že sa bol stiahnutý vlastne z Minska veľvyslanec EÚ. Toto je v podstate z časti naviazané aj na rozvojovú politiku a vidím, že toto rozhodnutie bolo jednohlasné a hodné, pokiaľ ide o danú situáciu. Ne. Takže išlo tu o to, aby sme e, prijímali adekvátne rozhodnutia. A ten bieloruský príklad je podľa mňa úžasný a e, v našej tradície si máme mnoho prípadov takejto jednoznačnej pomoci a zásahu. Mám jednu otázku ohľadom budúcnosti. Ako viete, e, je veľmi dôležité, že máme tieto ciele tisícročia. Teoreticky sa nezrealizujú do roku 2005. My sme o tom už hovorili, takže OSN o tom hovorilo a tu ide o strategické rozhodnutie. Čo sa stane po roku 2015? Aká bude úloha EÚ a aký bude prínos tejto činnosti po roku 2015. Nech sa páči, pani Eštonová. Thank you, uh, Madam President. We can safely say this is a wide-ranging uh, discussion. Ďakujem. Toto je široká diskusia. Uh, my máme rôzne riešenia na vyriešenie týchto problémov a musíme uznať dve veci. Poprvé, že EÚ zohráva podstatnú úlohu e, v Palestíne, keď pomáhame e, vytvoriť inštitúcie, štátne inštitúcie a keď hľadáme riešenie e, medzi Izraelom a Palestínou. Druhá vec, Náhorný e, Karabach. Ja som bola v Azerbajdžane a presne sme sa rozprávali o tom, čo môžeme urobiť, aby sme nadviazali kontakty um, medzi týmito dvoma oblastiami. A um, nie som pokojná, keď vidím tento konflikt. Ale uh, to riešenie si musia nájsť obidve strany. Um, podľa mňa bude dobre, keď s tým budú Izraelčania a Palestínčania súhlasiť. Musíme naďalej pracovať na tom, um, aj medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi na Horný Karabách, Jordánsko, aby um, podporovali riešenie, ktoré bude najlepšie. Keby som to mohla zrealizovať, to urobím. Bola som v Gáze pred troma týždňami. Som jediným politikom, ktorý tam bol tri krát a ja tam naďalej budem chodiť. A potom vidím uh, dopad tragédie. Um, a takisto môžete vidieť, že veci, ktoré sa dosiahli, nie sú dostatočné, ale nezdávam sa. Uh, veci posúvame dopredu, ale nie je žiadne zázračné riešenie musíme byť silní v našich záväzkoch a vo veciach, ktoré veríme. Čiže e, v právo e, tento ľud na Hornom Karabachu si zaslúži riešenie a majú našu podporu. Máme špeciálneho predstaviteľa, ktoré s nimi pracujú, ale neexistuje žiadne zázračné riešenie. Čiže to platí aj pre západnú Saharu, e, platí to pre všetky tieto oblasti, tam sú zmrazené konflikty. Môžem vám slúbiť, že sa, nám, že sa pokúsime byť silní, kreatívni a e, budeme e, silným hráčom. EÚ je uznávaná za to, čo robí a sú, je to moje úsilie, ale aj vaše úsilie. Toto musíme uznať. Riešenie však musíme sa, sa dostaviť tak, že budú o tom rokovať obe strany. Pani Keller, položite ste mnoho otázok. Keď hovoríme o koherentnosti politiky v rozvoji, podľa mňa eh, tu nie je nič iné. Musíte mať koherentnosť našej politike klimatické zmeny, investície, e, ako operujeme e, v týchto krajinách. Je to dôležité pre rozvoj, ale rozvoj to nie je iba pomoc. Pomoc e, to znamená mnoho vecí, ktoré sú dôležité. A o tom som hovorila skôr, ako toto spojiť aby sme mali strategicky dlhodobý rozvoj, ktorý vytvára okolnosti pre úspech týchto krajín. Mali by sme vytvárať demokratické inštitúcie, právo mimovládne organizácie a všetky prvky, ktoré prinášajú trvalo udržateľný rozvoj komunitám. Mm, týka sa to škôl, malých podnikov a tak ďalej. a komisia sa musí snažiť nájsť spôsoby, nie je to dokonalé, ale je to podstata toho, čo robíme. Existujú pracovné dohovory medzi DEVKom a EIS. Ako som už na začiatku povedala, my musíme nájsť spôsoby, ako vytvoriť novú službu, nové oddelenie. Musíme mať inštitučný rámec, Ja si nemyslím, že e, my nezohľadujeme to, čo robí tento výbor. To nie je pravda, pretože e, mnoho myšlienok a mnoho prvkov prišlo práve od vás, z vášho výboru, z tohto parlamentu. Možno, že o tom dobre nekomunikujeme, že vám to neoznámujeme späť, ale No, toto nie je moje rozhodnutie. Ja čakám na rozhodnutia, ktoré budú prijaté. Už som hovorila s niektorými poobslancami o zapojení. O zap- čím viac demokratických inštitúcií je zapojených, tým lepšie. No a potom uh, agenda pre zmenu. My sa snažíme, aby uh, sme pracovali lepšie a Chceme nájsť spôsoby, ako využiť naše zdroje čo najefektívnejšie. Vraciam sa k predchádzajúcim otázkam. Ako zmeráte to, čo ste a hodnotíte, čo ste urobili? A je veľká výzva, je to veľká výzva, že aby sme využívali e, peniaz tak, aby sa to dostalo ľuďom dole. A toto je náš záväzok. Dúfam, že som zodpovedal na vaše otázky. Pán Deva, um, ponechať si peniaze v danej krajine. Toto je zaujímavá téma, pretože na jednej strane máte uh, rozpočet, ktorý má fungovať efektívne a krajina má rozvíjať kapacity, aby jej vlastné záležitosti mm, fungovali dobre a treba sa potom uistiť, či peniaze sa dostanú na potrebné miesto. Keď sa stretávam so skupinami občianskej spoločnosti, e, oni sa chcú uistiť, že my máme isté účtovníctvo, e, že dávame zdroje tam, kde sa uplatnia. A znova je tam vzťah medzi týmito krajinami a organizáciami, ktoré by mali fungovať efektívne, aby tie peniaze sa dostali na správne miesto. Potom je tu taká širšia téma v naš, vo vašej otázke, keď sa pozrieme na prácu, ktorú robíme my ako členské štáty a zoberiem si príklad Somálska. Um, peniaze prichádzajú zo pirátskej činnosti, sú podstatné. Argentína, ako viete, toto sú bilaterálne záležitosti. Um, Argentína je, časť, je súčasťou našich rozvojových programov A toto je pre mňa niečo, čo musíme, um, na čo musíme myslieť v tejto politickej situácii. Klimatické témy v Himalájach, um, na to vám neviem dať uspokojivú odpoveď. Um, tá krajina by mala spoločne riešiť problémy, ktoré sa ich presne dotýkajú. Voda, klimatické zmeny a všetky tieto témy uh, a samozrejme aj energia Mm, treba hľadať spôsoby, aby sa eh, ľudia stretli a riešili to. Eh, pán Kačmarek, Bielorusko. Áno, to rozhodnutie bolo prijaté príliš rýchlo a bolo ťažké. Eh, my chceme naďalej podporovať ľud, bieloruský ľud. My sme to jasne povedali Lukašenkovi a viackrát, keď eh, náš veľvyslanec bol mm, zavolaný späť spolu s polským veľvyslancom. Eh, oni tiež rýchlo povali späť svojho veľvyslanca a toto je veľmi dobrý eh, príklad toho, ako EU spolupracuje. Mileniové ciele zamýšľame sa nad tým, čo sa stane ďalej. Je veľmi dôležité mať ciele a zistiť, ako ich môžeme dosiahnuť. Um, mali by sme samozrejme dosiahnuť pokrok a dúfam, že v budúcich mesiacoch sa k vám vrátim a povieme vám, čo podľa nás bude ďalej. Merci beaucoup. Je passe la parole. Ďakujem pekne, pán Martinez. Gracias, gracias. Eh. Ďakujem za slovo. A chcel by som sa vyjadrať. Eh, vyjadrili sme k nej položiť tri otázky. Poprvé, ako vidíš, vlastne parlamentného rozmeru európskej delegácie alebo parlamentnej delegácie. Čiže bude tam delegácia komisie a potom tam budú nejaké ambasády alebo zastúpenie EÚ, čiže nie len komisie. Takže evidentné, že toto sa týka iných vecí. Čiže ambasády alebo zastúpenia musia byť k dispozícii teda aj parlamentu. Takže neviem, či sa tu ráta s nejakým mechanizmom, v tom zmysle, že na každej z našich ambasád bude niekto, kto sa bude venovať jednak témam, ktoré sa týkajú parlamentu danej krajiny a proste, aby vedeli komunikovať s tým, s kým treba a aby mali aj priamu našu podporu. To je troška paradoxný prípad, pretože tam, kde ambasadori sú diplomati, tak nakoniec to dopadá tak, že pokiaľ ide o parlament, tak sú dosť eh, slušní a keď sú to bývalí funkcionári komisie, tak možno Ehm, možno nemajú až taký úctivý vzťah ku parlamentu. Pokiaľ ide o Lusaku, tam eh, vlastne sa hovorilo o tej konferencii, ktorá sa zameriavala hlavne na krajiny južnej časti Afriky. Čiže áno, dôležité je, aby tam boli prítomní všetci veľvyslanci členských krajín a vlastne ja som v tej debate položil otázku, či vlastne sa, e, či fungujú viac ako tým, ale v podstate verejnosť to tak nevníma a ani zambijské orgány to tak nevnímajú. Že vlastne stále na to pozerajú, že Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a tak ďalej, proste oni nevnímajú EÚ ako jeden celok, ktorý si koordinuje svoje kroky. Tretia téma, ktorej sa chcem dotknúť, vlastne videli sme okrem iného v Lusake aj to, že sú tu vlastne tri významné boje, ktoré e, chcem spomenúť. Jednak je to empowerment žien, takže tým, že sa ženám dá viac práv a e, vlastne prakticky sa takto nabúra totalita afrických štátov. Myslím, že to je pozitívne. Po druhé, boj proti AIDS. Myslím, že v tomto smere sa tiež napreduje, ale v podstate e, trocha sme uviazli. A tretí boj, a troška ma prekvapuje, keď tu sa... A to je boj proti homofóbii. To je skutočne hrozné. Niektoré reakcie, ktoré sme videli, keď prišiel Ban Ki-moon do Lusaky, tak vlastne prihovoril sa zambickému parlamentu a zrazu verejnosť a aj príslušné orgány proste začali Ban Ki-moona tvrdo kritizovať, pretože Proste podľa nich sa mal inač venovať otázkam práv vo svete. Čiže poprosím ešte o tvoje vyjadrenie. Poviem hovor po anglicky. Je pravda, že vieš povedať veľmi pekne po anglicky, ale nejde o to, že vieš hovoriť pekne po anglicky, ale dôležité je, čo povieš po anglicky. Takže ešte raz ďakujem. Pani Zaniky, nech sa páči. Rada by som poďakovala za to, že Lady Ashton prišla opäť na náš výbor. Myslím, že táto výmena názorov je nesmierne dôležitá. Radi by sme vás tu privítali všetci častejšie. Pod to sa, myslím, môžeme všetci podpísať. Ehm, mám jednu krátku otázočku. Nie, vlastne som sa e, chcela len poďakovať za vašu prítomnosť a dám e, slovo pánovi kolegovi Newtonovi. Ja viem, že sa nachádzate v Bruseli e, pomerne zriedka a som rád, že ste prišli sem dnes a dovolte moje otázky. Minulý týždeň jeden z kolegov zašiel do Indie a tie sa skúmala, aká, aká je potreba pomoci Indii zo strany EÚ. A úplne súhlasím s vašim vyjadrením, že tie krajiny, kde je príjem na priemernej, strednej úrovni, tam tá pomoc sa nedostáva celkom dole, až kde by to malo prísť. Hovorí sa, že v podstate 500 milión Indov žije na úrovni toho, že majú k doláru 15 eura na deň. No a takže čo urobiť? Jeden zo znakov, ktorý sme videli, videli sme treba asi výcukové stredisko pre šičky. Takže tam sa peniaze ponúkli alebo poskytli z Európskej komisii. Takže zo strany komisie. Takže nedá sa povedať, že tie peniaze poskytla Európska únia. Aby ne, že to je taký, taká služba, onaká služba, komisia a tak ďalej. Proste to je jednoduché. Aby sme to povedali, to je z Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pani Cimer. Ďakujem pekne. Moje skúsenosti ako členky tohto výboru sú, že očakávania, e, že rozvojová e, politika a iné politiky e, budú koherentné, nemajú nič dočinenia s politickou realitou. Stále viac zistujeme, že rôzne oblasti, rôzne krajiny majú rôzne záujmy, často ešte e, s koloniálnymi reminiscenciami. Máme tu e, trojholník zahraničnej e, rozvojovej a bezpečnostnej politiky a podľa môjho názoru táto rozvojová politika takmer zmizla ako v Bermudskom trojholníku a máme dočinenia so situáciou, že obchodná politika sa E, najmä berie na zreteľ, čiže všetko sa orientuje na obchodnú politiku. E, rozvojová politika sa stále viac stáva nástrojom na zabezpečenie zdrojov a na zabezpečenie prístupu na trh. Toto je e, moja otázka, ktorú by som vám rada adresovala. A ešte nasledovné. Ako hodnotíte Eh, otázku prístupov na eh, trh eh, z krajín TC. zo strany menej rozvinutých krajín. Je tu nejaká kontrola dopadov, hodnotí sa mm, nejakým spôsobom rozvoj, ďalší vývoj, existujú isté konkrétne kritériá ako e, sa e, stav rozvoja týchto krajín e, meria a tiež v krajinách s príliš nízkymi a strednými príjmami a aké sú konflikty, ako to vyzerá, keď sú tieto krajiny znevýhodňované. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo lady. Much, Ďakujem veľmi pekne pánovi Martinezovi. A v podstate, samozrejme, delegácie sú vám k službám. Všetky delegácie vo svete, ktoré zastupujú EÚ, sú k službám aj Európskemu parlamentu. Samozrejme, v každej delegácii je predstaviteľ, ktorý vie, že je kontaktnou osobou pre parlament a ja vždy rada dostávam aj správy od poslancov parlamentu, keď povedia, že áno, delegácie im poskytli kvalitné služby a očakávam, že budete reagovať, aj keď nebudete spokojní. A myslím, že o tom e, e, pani Lokli tiež e, myslím, že sa snaží o to, aby sa táto, toto prepojenie posilňovalo. Chcem povedať, že naša služba funguje viac menej len rok a niečo a verím, že ešte aj tí, ktorí prídu po nás, posilnia tento vzťah. Ale myslím, že v praxi to funguje dobre a ak existuje spôsob, ako by ste navrhovali vylepšiť tú kvalitu, nech sa páči. Aj samozrejme budeme sa snažiť využiť tie obmedzené prostriedky, ktoré máme, čo najlepšie. Pokiaľ ide o Lusaku a zasadnutie krajín AKT, tak snažíme sa fungovať ako EÚ, samozrejme a chceme využiť e, to, že pôsobíme ako tým všetky krajiny EÚ. Proste je to veľký tým ľudí s tým istým posol, posolstvom. Hej? A je mnoho delegácií, napríklad treba z Mexiko, kde pretože v podstate stretávam sa so všetkými veľvyslancami, e, kde vlastne proste kde je len možné, pokiaľ je o Mexiko, tak sa opakuje vo viacerých krajinách, že je to ozaj fantastické. Tam je výborná koordinácia z EÚ a vlastne aj to posolstvo počuť dobre. A niekedy už tá prítomnosť toľkých veľvyslancov v miestnosti môže mať dramatický účinok. Takže samozrejme, toto sa bude ešte vylepšovať a teraz vlastne 14 mesiacov fungujeme ako zahraničná služba a dúfam, že o 5 rokov, o 10 rokov od dnešného dňa to bude ešte lepšie, že sa to rozvinie a bude to ešte kvalitnejšie. A samozrejme budeme hľadať čo najefektívnejšie spôsoby, ako pracovať. Samozrejme, každú jednu návštevu budem kontrolovať aj to, ako to funguje priamo v praxi a ako povedzme aj tie vlády, aj občianská spoločnosť a príslušné organizácie, ktoré ju zastupujú, ako fungujú a ako reagujú na nás. No, samozrejme, pokiaľ je o homofóbiu, tak e, to je téma, ktorá ma určite veľmi zaujíma. A ide o to, aby sme podporili ten správny prístup aj legislatívne. A, takže nemám v podstate pochybnosti o tom, že treba v tomto úsilí pokračovať. A v podstate E, vo svete existuje mnoho dôvorov. Možno sú to kultúrne dôvody, historické alebo proste predsudky. A stále je to problém, ktorý treba riešiť, ktorým sa treba zaoberať. A podporujem aj to, čo napríklad Ban Ki-moon chcel zrealizovať v Lusake. Čiže moje stanovisko je veľmi jasné a dávam ho najavo veľmi jednoznačne. Pána Zanici, e, teda odišla, ale ak dovolíte, budem reagovať na to, čo sa hovorilo o Indii. Myslím, že treba urobiť v Indii ozaj veľký kus práce, hlavne začať týmto. Ešte jednak z hľadiska podpory treba urobiť veľa a treba podporiť aj vládu, aby ona urobila maximum toho, čo môže v oblasti rozvoja. A aby nevznikol len ten dojem, že obchod dominuje nad rozvojom. S tým nesúhlasím. Teda Európska komisia povedzme, keď tam mali treba nejaký ten odznak Európskej únie, možno to bolo ešte staré označenie, ešte sme to nestihli všetko označiť tým novým logom. Áno, ale plán je, že to bude proste buď Európa alebo Európska únia. Súhlasím v plnej miere s tým, čo hovoríte. Vlastne účelom tohoto post-Lisabonského sveta je aj to, aby sme boli vnímaní ako jeden celok. A pani Cimer, dovolte, ak sa môžem vyjadriť teda tomu, že kto vlastne e, riadi čo, pokiaľ ide o rozvoj. V podstate nesúhlasím s vašou analýzou. Nemôžete podceňovať význam toho, že budeme podporovať krajiny v tom, aby sa sami dokázali postaviť na vlastné nohy a aby vlastne mohli rozvíjať svoju ekonomiku. Pozrite sa na Afriku. Tam sú osajestné výzvy, obchodovanie medzi jednotlivými africkými krajinami. Toto môže naozaj znamenať veľký pokrok pre tieto krajiny, veľkú zmenu pre tie krajiny a ich obyvateľov. A samozrejme, to nie je koniec celého procesu, to nie je koniec, no, konečný cieľ. Ide o to, aby sme e, zvýšili životnú úroveň tých ľudí a aby vlastne dokázali maximálne využiť to, čo vlastne e, by mohli perspektívne. A preto je potrebné spoločne konať. A možno bude vybudovať nejakú cestu, ktorá pretína štyri e, štáty v, Európe, teda v Afrike. E, je to na prospech obchodu. A vlastne, keď som pôsobila v oblasti dopravy, tak som toto veľmi podporovala. A aj touto cestou, týmto spôsobom je to na prospech rozvoja e, miestnych spoločenstiev. Čiže nestačí len podpísať obchodné dohody. Áno, tie sú dôležité, keď sa podpíšu dohody s Európskou úniou. Áno, otvorený obchod je veľmi dôležitý, pre nás taktiež, ale je dôležitý aj pre tie krajiny, ktoré sa snažia o rozvoj svojej ekonomiky. Dôležité je správne použiť rozvojové prostriedky. A jednak na infraštruktúru, a to sme už hovorili, ale treba taktiež využiť aj možnosť prístupu na trhy. Čiže nie, že by tie krajiny eh, by neboli dosť otvorené, ale príslušné krajiny ešte nesplňajú tie štandardy, ktoré tu máme, tie normy, napríklad eh, hygienické požiadavky. Tie vlastne sú na ochranu našich spotrebiteľov, našich občanov. Takže to je nesmierne dôležitá vec, pokiaľ ide o dopad ekonomických zmien na prístup k trhu, pokiaľ ide o tie menej rozvinuté alebo najmenej rozvinuté krajiny. A hovorila som aj o tom, ako efektívnejšie podporovať to, aby sa v týchto krajinách rozbehol trh a obchod. Ide o to, že pre nich je to naozaj veľký ekonomický problém, teda to, čo sa teraz deje vo svete. Čiže preto tak zdôrazňujeme význam rozvojovej politiky. A samozrejme nie je pochyb o tom, že ak nejaká krajina prechádza obdobím nestability, tak existuje mnoho nástrojov, ktoré sa dajú využiť. Aj nástroj na podporu stability. A môžeme sa zaangažovať v týchto krajinách. Aj to nemusí byť e, povedzme, vždy úplne na pravidelnej báze, ale treba, vezmeme si Japonsko. Bola som v Japonsku v novembri, bola som sa pozrieť e, na účinky tsunami e, v Fukushime. Bolo to hrozné, naozaj tie dôsledky. A teraz vidíme, že ľudia tam žijú stále ešte v dočasných ubytovacích priestoroch ale treba poukázať aj na to, že Európa tam bola a pomáha im. Aj Japonsko je pritom bohatá krajina, má obrovskú kapacitu a sú schopní riešiť svoje veci, ale keď sa pozrieme na ten dopad, účinok tsunami v, tom pobrežnom, v tej pobrežnej zóne, tak bolo dôležité, aby videli, že naše NGOčky im vedia pomôcť. A preto toto je stále priestor, kde sa vieme aj zviditeľniť. Vo svete sú krízy a treba konať. Ďakujeme pekne. Teraz nám zostáva ešte 5 prihlášok do diskusie, ak máme ešte trochu času pani eh, Veronik de a potom už asi sa nikto nedostane na rad. Ďakujem, pani predsednička. Eh, Lady Ashton, srdečná vďaka, že sa takto angažujete a cestujete do postihnutých krajín. Prvá otázka rozvojová politika, rozvojové fondy a tiež otázka kultúry. E, pred niekoľkými dňami e, sme sa v Lume stretli s viacerými krajinami a zistili sme, že kultúra v rozvojovej politike zohráva e, marginálnu úlohu, takmer žiadnu úlohu pri afrických krajinách. Je tomu tak, ako povedal aj pán Pibalx, že eh, eh, jednoducho eh, je tam taká núdza, že nie je ani pomyslenia na financovanie kultúry, ale predsa len by som rada aj od vás k tomu počula niekoľko slov. Pán Pibalx povedal áno, rozvojový fond sa viac nebude zaoberať kultúrnymi záležitosťami vzhľadom na kritiku, ktorá bola prezentovaná Myslím si, že eh, k tomu sa bude vyjadrovať aj náš eh, výbor. Niektorí chceli, aby sme eh, si to dali na program dňa. Rada by som teda od vás počula, či tomu je tak, buď teda potvrdenie týchto slov, alebo dementy, respektíve by ste to mohli ešte preskúmať. Ide tu predsa aj o, o, o mm, o to, ako sa ten ktorý národ môže kultúrne prejavovať. Ide tu o jeho hodnoty, takže to považujem za dosť absurdné, tie slova pána Pibalksa. A čo sa týka Sudánu, v krajine je situácia aj napriek všetkej podpore veľmi komplikovaná, priam neznesiteľná aj e, na severe, aj na juhu e, stále e, sa tam bojuje, nie je možné sa dostať do e, všetkých e, miest, kde, e, ktoré sú bombardované a situácia je komplikovaná aj vzhľadom na politickú situáciu. A to je previazané s výskytom ropy. Hovorilo sa o tom, že po voľbách eh, budeme ďalej eh, pôsobiť. Áno, určite sa veľa urobilo v, v Sudáne, najmä v Južnom Sudáne, ale nemáme eh, vôbec poznatky o tom, čo sa tam teraz skutočne deje. Áno, fungujeme ten panel diskusný BIKY na vysokej úrovni, ale mám obavy, že či to bude dobré. A prečo táto krajina bola jednou z našich priorít. Mm, Rada by som poprosila, aby sa komisia zaoberala aj týmto bodom, pretože nie je možné, aby e, táto situácia aj naďalej zostala taká dramatická a napriek tomu sa o tom tak málo hovorilo. Nie je to e, kriticky e, mienené, len sme málo informovaní. Pán Diaz de Mera? Ďakujem za slovo a ďakujeme pani Ashton za prítomnosť na našom výbore. Mal by som tri veci. Poprvé, ako viete, v Európe máme 13 miliónov chudobných a 70 miliónov ľudí, ktorí trpia pod výživou. A väčšinou teda odkiaľ pochádzajú? Aká je realita? Rada chce skončiť e, s potravinovými bankami tým, že vlastne e, sa milióny eur majú odbúrať a vlastne e, toto je na úkor solidarity EÚ. Po druhé, hovoríme o veľkých slobodách. Trva, dochádza tu k voľnému pohybu služieb, kapitálu, aj osôb, ale príde arabská jar a zrazu sa problém posúva niekde in, inám a niektoré člány, pardon, niektoré štáty, ktoré môžeme na ne poukázať prstom, proste zrazu e, uzavrú kohutík a povedzme, je tu veľký prúd ľudí z krajín Magrebu a to bola druhá otázka v podstate a po tretie, vec, ktorá, na ktorú poukázala pána, pani Keller a pán Deva. Rozvojová potreba a kontrola pristahovalectva súvisí s kontrolou hraníc. Sú krajiny, ktoré využívajú ozaj e, tak, e, že sa dá to presne vypočítať, ako kontrolujú hranici, teda pristupujú k takto veľmi jasne hraničným kontrolám, či už cestou leteckej alebo cestnej dopravy. Senegal, Mali, Mauretánia. Toto e, ma hlavne zaujíma teda váš postoj k týmto migrantom. Ďakujem. Ďakujem. Pani Teo Karos má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám jednu otázku na Lady Ashtonovú. Je to otázka, ktorá vlastne súvisí veľmi úzko e, s otázkou predrečníka. E, teším sa, že e, je jasné, že rozvojová pomoc by mohla byť efektívnejšia, keď sa poskytuje z úrovne EÚ a nie z úrovne jednotlivých členských štátov. Myslím si, že boj proti hladu a chudobe je našim spoločným cieľom. Hm, akú odpoveď e, e, však nájdeme na chudobu miliónov Európanov, ktorí žijú na hranici chudoby, respektíve pod hranicou e, chudoby? z aspektu toho, že sa na túto pomoc každý rok vydávajú e, veľké finančné čiastky a vy máte e, určité kompetencie, podstatne väčšie než my, ale e, konštatujem len, že sa každoročne míňajú miliardy na to, aby sme sledovali hegemonistické ciele niektorých krajín. Vidíme, že rozvojová pomoc je často e, pomocou, ktorá sa e, poskytuje e, bez veľkej kontroly. Chcel by som ukludniť. E, pani Strifla, e, nepotrebujem ani dve e, minúty. Pán Deva, Lady Eštonová, nebudem sa teraz miešať do tejto britskej rozpravy na tému Falklandských ostrovov, takže to nie. Moja otázka je zameraná na prevenciu katastrof eh, v Afrike. Eh, I vládne tam veľké sucho a táto situácia sa s veľkou pravdepodobnosťou bude opakovať aj v eh, budúcnosti a, a bude potrebná podstatne väčšia pomoc vzhľadom na klimatické zmeny a preto je prevencia veľmi potrebné, aby sa dalo reagovať na naliehavé humanitárne problémy, ktoré nás očakávajú. Takže otázka na vás, lede Eštonová, či eh, sa eh, z so systémom včasného varovania podarí e, včas rozpoznať takéto obdobia dlhého sucha. Parlament prednedávnom odsúhlasil nariadenie na tému mm, derivátov, čo by mohlo mať dopad na špekuláciu s potravinami, pretože táto tieto špekulácie s potravinami idú často na úkor tých najchudobnejších krajín. Možno by bolo e, dobré pokúsiť sa e, o to, aby táto nariadenie bolo trochu preciznejšie. E, pán van der Strup, ďakujem pekne, pani predsednička. Teším sa, že môžem hovoriť po holandsky Niektorí kolegovia žiaľ o svojim materinským jazykom hovoriť tu nemôžu. Takže ja sa teším. E, čudujem sa, že ste tu mm, po druhý krát, len po druhý krát, ale samozrejme je veľmi dobré a veľmi dôležité, že tu dnes e, ste medzi nami. E, ja sa toho musím ešte veľa naučiť, pretože som ešte nový v tomto výbore, ale e, predsa len niekoľko otázok e, konkrétne k e, Rusku. Viackrát sa tu spomínalo. Je to po druhý krát, čo ústiahla svojich diplomatov z Bieloruska. Európska únia eh, chce hovoriť jasnou eh, rečou. To vítame v tomto prípade, ale eh, čo potom? Ako to bude so sankciami? Myslím si, že sankcie nie sú nevyhnutne tým najvhodnejším nástrojom. Možno nechcete, aby vám nahliadali do karát, ale sankcie voči krajine mm, často idú na úkor tých najchudobnejších. Pokiaľ ide o situáciu v Iraku, vieme, čo sa tam deje. Apelovali ste na tento režim, aby upustil od trestu smrti. Sú nejaké konkrétne opatrenia, ktoré máte naplánované v tomto smere? Pán Görens, ďakujem pekne, pani predsednička. Mám dve otázky na Lady Eštenovú. E, poprvé, a súvisí to aj s odpoveďou, ktorú ste mi dali, a síce... Euh, Ako by bolo možné aktívnejšie zaangažovať e, radu, aby e, bola SVČ e, viac e, v centre pozornosti. Som e, za to, aby ste vy, komisia a rada s nami zorganizovali možno jedno zasadnutie za zatvorenými dverami, aby sme tam diskutovali o otázkach, ktoré nie je možné diskutovať takto verejne Myslím si, že to by skutočne mm, bola najlepšia možnosť, aby sme túto problematiku popohnali, aby sme ju vyriešili. Takže vidím, že e, pri tomto návrhu bola signalizovaná aj určitá podpora. Druhá otázka e, sa týka obchodu podpory svetového obchodu. Eh, áno, obchod vytvára blahobyt, ale tento blahobyt nie je nasmerovaný tam, kde by eh, možno mohol skutočne pomôcť. A eh, vy ste predsa hovorili, že je treba zohľadniť všetky dimenzie, ale nepovedali ste postačujúce, nepovedali ste postačujúce vysvetlenie o, o tom, že nie je také jednoduché obchodné aspekty zapojiť do zahraničnej politiky. A to je handicap, to treba prekonať, aj keď vaše kompetencie sú jasne definované v zmluve. Kompetentný komisár pre obchod má v tejto oblasti rozsiahle právomoci ale nemyslím si, že by niekto mohol byť proti tomu, aby sa e, uskutočnila koordinácia, otvorený dialog v týchto otázkach. Takže by som vás poprosil, keby ste sa vyjadrili aj na, k týmto otázkam Takže by som sa eh, tešil, keby ste sa aj k týmto obchodným otázkam vyjadrili. Slovo dám eh, pani Ešnovej a potom diskusiu ukončíme. Ďakujem pekne. Pokiaľ je o mm, vyjadrenie pani de Kaiser, áno, kultúra je veľmi dôležitá v viacerých ohľadoch. Samozrejme, ide o vyjadrenie toho, kto ľudia sú, kto, aby sa mohol každý vyjadriť ako osobnosť, aby sa vlastne ten aspekt kultúrny mohol zdôrazniť. Môže to mať ozaj veľký účinok na to, ako sa ľudia dokážu angažovať v spoločnosti, kde žijú. A samozrejme, o tomto existujú dôkazy do ďalekej minulosti, kde ľudia naozaj sú hrdí a sú hrdí na to, že ich kultúra je uznaná a podporovaná. A títo ľudia majú oveľa väčšiu šancu uspieť. Ja to vnímam aj tak, ktorú sme robili spolu aj s Andersonom. A naozaj, keď navštívim niektoré projekty vo svete, teda viacero z nich treba z Indii, tieto sa veľmi zameriavajú na aspekt kultúry. Po druhé, pokiaľ je priemysel kultúry, tak to je tiež spôsob, ako ľudia môžu rozvíjať svoju vlastnú identitu aj ekonomiku. Čiže kultúrny priemysel vlastne funguje v každom štáte a môže mať ozaj veľký význam. Takže keď navštevujem projekty v Indii, kde podporujeme e, umelcov z rôznych častí Indie, pokiaľ je predovšetkým o tie menšinové skupiny, tak e, naozaj ide o to, že sú títo ľudia uznávaní a, a berie sa na vedomie ich e, kultúrna identita a ich schopnosť a zručnosť. A nakoniec e, je to veľká perspektíva aj pre umelcov do budúcna. A prináša to nakoniec aj prosperitu týmto ľuďom a i celým spoločenstvám. Tak si myslím, že e, neuch- neuhýbame od tejto témy a naozaj aj v rámci tejto analýzy je to dôležitá téma. Dôležitá téma, naozaj. Pokiaľ ide o krehkosť tejto krajiny, áno, súhlasím s vami. Hovorila som aj s Hildou Johnson, ktorá je E, zvláštnou predstaviteľkou OSN. Máme aj v rámci EÚ svojho predstaviteľa, ale aj v Darfúre a v ďalších susediacich regiónoch naozaj sa situácia skúmala a snažili sme sa nájsť spôsoby, ako riešiť pohraničné spory. Spory súvisiace s ropovodom a snažíme sa odľahčiť problémy v tejto konfliktnej oblasti a je veľmi dôležité, aby tu existovalo veľké medzinárodné úsilie. A v tomto smere budeme konať aj naďalej. A do tohto programu idú veľké peniaze. Pokúsim sa nájsť presné číslo. Myslím, že to je nejakých 700 miliónov do nastavajúceho obdobia. Taká suma pôjde na tento účel. Dôležité je treba zbudovať infraštruktúru. Treba to letisko, čo som spomínala, to je veľmi dôležité pre dopravu a cestovanie. To je ozaj podstatné. Čiže e, pokiaľ ide o riešenie problémov ohľadne toho ropovodu, to je tiež veľmi cenná záležitosť, ak sa to podarí. Takže verím, že teraz prebiehajúce e, rokovania dospejú k nejakému riešeniu, aby aj ekonomika juhu mohla mať prospech z tej ropy a ekonomika severu by mohla mať vlastne prospech z toho, že cez jej územie prechádza ten ropovod. Čiže samozrejme veľký tlak vyvíjame aj v tom zmysle, že my vlastne tú medzeru nemôžeme vyplniť tým, že vlastne e, to má už teraz veľký dopad na úroveň platov v danej krajine, ale treba nájsť trvalé a dobré riešenie. Pán Diaz de Mera, hovorili ste o viacerých problémoch v rámci interných záležitostí, že povedzme slobodný pohyb ľudí a obmedzenia v tomto smere. No, jedna z vecí, ktoré sú dôležité aj v interne, v rámci EÚ, e, je to, že treba uznať, čo my pokladáme za dôležité, ale zároveň ukázať iným krajinám, aké sú tie prínosy, na ktoré môžeme poukázať. Uvediem príklad v súvislosti s voľným pohybom osôb. Sú tu dve veci, v ktoré verím. Jednak na študenti, podnikatelia a tak ďalej, aby čím ďalej e, mali podporu tomto smere, aby mohli získať v EÚ vzdelanie, alebo aby mohli sem prísť a podnikať. Toto je jednoznačne vzájomne prospešný vzťah, pretože toto pomáha krajinám, hlavne na, v našom blízkom susedstve, rozvíjať svoju ekonomiku, zvyšovať úroveň vzdelania. A toto všetko dobre zapadá do tej širokej perspektívy a je dôležité, aby aj tieto krajiny rástli. Potom je tu iný aspekt, samozrejme, ľudia, chcú bez, obvykle žiť doma. S výnimkami samozrejme, ale väčšinou ľudia chcú žiť vo svojej krajine. A toto vidím vo všetkých krajinách regiónu, ktorý navštevujem, teda v blízkom susedstve EÚ. A vidíme, že mnohí ľudia zistiu, že musia odísť, pretože v doma, v domácej krajine nemajú vyhliadky, ani politické alebo e-, ekonomické. Proste tie podmienky tam nie sú pre nich. Čiže ale e, obvykle chcú byť s rodinou, s priateľmi, a preto všetky tie politické koncepcie, s ktorými prichádzame, majú byť v tom celkovom európskom balíku riešení a to je pre nás dôležité. Pani Teako Ross, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a tú hodnotu tohoto, vy ste beriem to, čo hovoríte, ako zabezpečíme, aby tam bola tá skutočná hodnota. To je práve jedna z tých víziev, pre ktorou stojíme určite budeme musieť hľadať múdre a šikovné spôsoby, ako e, správne odhadovať dopady a účinky rozvojovej politiky. Hovorím, že keby to bolo len v, samotnom košíku, tak povediac, tak by sme potom stratili ten synergický efekt, ktorý môže doviesť práve tá, ten väčší, široký záber. Obchod, udržateľný rast, E, otázky klimatických zmien, podpora ľudí v krízových situáciách, snaha dosiahnuť stabilitu v politických procesoch a tak ďalej. Všetko toto plus ešte navyše aj ďalšie veci. Ide o to, aby to všetko do seba zapadalo koherentným spôsobom, aby bolo možné povedať, že Európa aj takto funguje aj mimo územia EÚ. Čiže všetká naša politika by mala byť vlastne takto organizovaná, aby sme čo najefektívnejšie mohli pôsobiť a aby aj tá hodnota toho, čo sa dosiahne za tieto peniaze, aby bola čo najvyššia. Takže toto sa musí pretaviť do toho, ako každá jedna z týchto politických koncepcií bude aký bude mať účitok a ako si to potom tí ľudia uvedomia. Čiže ide potom o to, aby sami ľudia mohli mať svoj život vo svojich rukách, aby oni mali nad ním kontrolu. Čiže čím viac sa nám podarí dosiahnuť takúto koherentnosť a potom čím lepšie budeme môcť merať a čím viac tam bude tá hodnota za tie peniaze, tak tým lepšie budeme realizovať to, čo je v jadre nášho úsilia. Potom tu e, bola otázka jedného konkrétneho problému v systéme včasnej, včasného varovania. Nuž, máme obrovské množstvo informácií, ktoré môžu popisovať dopad klimatických zmien, zmien aký to má dopad trebárs na počasie. Máme 100 alebo 102 krajín, ktoré sú zraniteľné a to je priamy dôsledok klimatických zmien. Mnohé krajiny e, ale už berú obdobie sucha ako vec, ktorá je predvydateľná. A my sa snažíme práve ale spolupracovať e, so všetkými ostatnými zložkami a službami tak, aby sme dokázali dostatočne včas pripraviť a podporiť tieto regióny, aby boli potraviny pripravené, aby sme ešte mohli skúmať, čo ešte ďalej treba z hľadiska pomoci poskytnúť. Ale vy a ja veľmi dobre vieme, že to, čo nám ukazujú v televízii alebo čo vieme z priamých rozhovorov v týchto krajinách, ambície sú, ale nevždy sa naplnia. Niekedy je problém v tom, že povedzme nejaké oblasti, kde príde obdobie sucha E, sú oblastiami, kde prebieha vojna a tam potom je to naozaj ťažké zabezpečiť podporu. Myslím, že súčasná situácia hladu v krajinách, e, kde by bolo možné pomôcť, tak vieme, aký je tam problém, prečo to nejde. Takže dôležité je vlastne hľadiť aj na to, že e, s zmeniacou sa klímou a klimatickými podmienkami musíme hľadiť aj na meniacu sa potrebu podpory v oblasti zabezpečovania potravín. Vieme, že treba spestovanie niektorých e, plodín potrebuje zavlažovanie a tak ďalej. Čiže treba zaistiť aj dostatok vody. A preto aj tá stratégia musí byť premyslená. Čiže sústrediť sa treba na oblasti, kde je dosť vody. Treba z oblasti Nílu, ale to nie je jediná oblasť. Takže dôležité, aby sa zmenili aj tieto modely využívania vody. Voda je vlastne tak povediať z hľadiska konfliktov je to produkt, ktorý je vysoko horľavý. A preto máte úplnú pravdu v tom, čo hovoríte. Je to nesmierne dôležitá téma. A pokiaľ ide o trh s derivátmi, neviem, čo sa tam presne deje, ale zistím. Pán Bandertup hovoril o Bielorusku a o sankciách a ešte aj o Iraku. Ako viete, máme viacero kôl sankcií, ktoré sa uplatňujú voči Bielorusku. Myslím, že musíme aj naďalej e, sledovať tieto režimy, aby sme mohli potom pritvrdiť sankcie a aby sme aj naďalej vyvíjali tlak na tieto režimy a musí, aby sme proste e, hľadali spôsoby, ako, proste, ako dosiahnuť to, čo chceme. Veľmi správne ste povedali, že musíme veľmi presne zamerať svoje úsilie a pokiaľ ide o Bielorusko, tak to tam určite platí. A pokiaľ ide o Sýriu, tam to tiež platí. Tam sa zameriavame aj na konkrétne osoby, aj na konkrétne organizácie, respektíve podniky. A tam hľadáme skutočnú možnosť účinku smerom na režim. Je to ale veľmi ťažké a to isté platí pre Irán alebo aj inde. Čiže nie, nie je to to isté, ako zamerať sa celkovo na obyvateľstvo. Je to ťažké, ale je to dôležité konať takto. Pokiaľ ide o Bielorusko, samozrejme sme pripravení podporovať široko aj celkovo obyvateľstvo. Ide ale o to, aby sme v rámci EÚ konali spoločne. Aby sme spoločne tlačili politicky aj cestou veľvyslancov. Ak sa môžem tu vrátiť k tejto otázke iste držím vám palce, pokiaľ ide o vaše súkromné rozhovory s inštitúciami a pokiaľ ide o obchod, myslím, že dosť často som spomenula obchod a pokiaľ ide o obchod, dôležité je, aby bol zaintegrovaný veľmi jednoznačne a jasne a aby sme pristupovali strategicky k Európe aj zvyšku sveta. Čiže naša zahraničná politika má predovšetkým podporovať našich ľudí občanov EÚ. Pretože naši občania veria v EÚ a majú na to mnoho dôvodov. Jedným z nich je aj podpora ekonomická a podpora politická, ktorá sa poskytuje našim ľuďom, ľuďom z EÚ. Je to na ich prospech. Ak budeme mať dobrý obchod a otvorené obchodné vzťahy, určite to je na prospech našim obyvateľom. A samozrejme musíme konať integrovanie. Ide aj Ide aj o to, ako sme vnívaní vo svete. Takže pre mňa ten obchod je nesmierne dôležitý. Je to jeden zo základných kameňov našej politiky a nakoniec e, vieme, že nedávno bolo, vyšlo aj príslušné oznámenie o rozvoji obchodu a samotnom rozvoji aktivít. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz by sme um, uzatvorili túto schôdzu. Ďakujem Baron Kaštanovej e, eh, za čas, ktorý nám venovala a teším sa do skorého videnia. prendre les votes dans 7-8 minutes. Takže o 7-8 minút budeme hlasovať. Ak nemáte pri sebe kartičky, prosím, choďte si ich zobrať.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

Mesdames et messieurs, merci de prendre place. Vážené dámy, vážení páni, prosím, usaďte sa. Mesdames et messieurs, merci de prendre place. Nous allons commencer dans... Hm, prosím, usaďte sa, za 30 sekúnd začneme. Máte všetci pri sebe svoje kartičky? Prosíme asistentov, aby sa usadili. Takže najprv si to otestujeme, či to funguje. Začíname hlasovať. Testujeme to. Il en manque 4, 3. Ešte chýbajú 4, 3, 2, 1 a 0. Voilà, merci, ça fun- Dobre, takže funguje to. Začneme. Alors, premier vote. Takže prvé hlasovanie, spravodajca pán Kačmarek. Pozmeňovací návrh číslo 1, kont 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2. Nie, ten vypadol. Trojka. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, Sedmička, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Peťka, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňovací návrh 12, za, proti, zdržali sa, prijatí, 13 za, proti, zdržali sa. E, takže ideme to overiť, začíname hlasovať. Vidím, že niekto je tu naviac. Áno, teraz je to v poriadku. Takže končíme hlasovanie prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 15, proti, zdržali sa prijatí. Osmička, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Šestnáctka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Sedemnáctka, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to prijaté. Chcete to skontrolovať? Takže začíname hlasovať. Skončíme s hlasovaním prijatá. 18 tá vypadáva, 6 kto je za, kto je proti, zdržané prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 10 kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 19 kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Desiatka, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 21, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Teraz máme pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Peťka, za, proti, zdržali sa. Overíme si to, čiže peťka. Začíname hlasovať. A končíme hlasovanie. Zamietnuté. Šestka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Osmička, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Deviatka, kto je za. Takže budeme hlasovať po, po častiach. Prvá časť, kto je za, proti. Hovoríme si to. Čiže prvá časť eh, pozmeňovacieho návrhu číslo 9. Skončili sme hlasovanie. Prijaté. Takže e, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 11, áno, to vypadáva, takže konečné hlasovanie a záverečné hlasovanie o všetkom. Začíname hlasovať. Skončili sme hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k druhému. E, pani predsedníčka, e, je to dohoda medzi spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Mohli by sme hlasovať o tom blokovo? Takže budeme hlasovať o trojke a potom, takže blokovo takže budeme hlasovať o troch pozmeňovacích návrhoch pána Bermana, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Čiže záverečné hlasovanie e, elektronicky. E, končíme hlasovanie. Prijaté jednomyselne. Teraz takisto budeme blokovo hlasovať o ďalšom pozmeňovací návrh číslo 1 až do konca. Čiže ak ten ústny pozmeňovací návrh bude prijatý, tak šestka vypadne. Takže blokovo, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. Záverečné hlasovanie, kto je za. Začíname hlasovanie. Ešte jeden hlas nám chýba. Hlasovanie sa skončilo, prijaté jednomyselne. Ďalšie hlasovanie. Pozmeňovací návrh 1 eh, za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu číslo 1. Ešte je tu jeden hlas naviac. Takže je to zamietnuté. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Peťka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. E, pozmeňovací návrh ústny číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Šestka vypadáva. Potom tu máme kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. E, pozmeňovací návrh 7, 9, pretože dva predchádzajúce vypadli, takže deviatka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Desiatka, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Jedenástka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. E, takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 12. E, končíme hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 13, kto je za, proti, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, prijaté. 16 e, vypadáva 15. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Poz, ústny pozmeňovací návrh 3. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Um, 17. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 18. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 20. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, No, takže vypadol. Teraz budeme hlasovať o celej správe elektronicky. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Takže vidíte, pani Zaniky, podarilo sa mi to veľmi rýchlo.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 Euh, hm, prepačte, ale ešte budeme hlasovať o dvoch záležitostiach. Takže budeme hlasovať ešte o dvoch veciach, takže neodchádzajte. Nous avons encore deux flèches Mm, máme ešte dve hlasovania. Či... Takže v, každom prípade bude len hlasovanie o celej správe, e, o celom texte, pretože nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy. Donc, ce sont des votes... Takže budeme hlasovať o tom elektronicky. Týka sa to e, návrhu stanoviska e, bez pozmeňovacích návrhov. Kto je, kto je za? est clos. Adopté. Voilà. Voilà. Prijaté. Maintenant, il y a encore un point tout à l'heure. A uh, čaká nás ešte jeden bod. Ešte neodchádzajte. Je to bod číslo 14. Je to prezentácia pána Neusera, je to návrh stanoviska e, výboru ITRE. Ide o spoluprácu s partnermi e, v energetickej politike. Ide o strategický prístup k bezpečným, udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie. Takže e, prosím e, o ticho, aby sa pán Neusser ujal slova. Monsieur Neusser, vous avez la parole. Pán Neusser, máte slovo. Ja, viel, viel dank, Frau Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o stanovisko nášho výboru k zahraničnej energetickej politike. V správe začiatkom mesiaca sme hovorili o energetickej politike pre mm, rozvojové krajiny a prijali sme správu a naše stanovisko sa uberá podobným smerom, je to trochu skrátené. Myslím, že by sme mali privítať skutočnosť, že komisia si stanovila za cieľ univerzálny prístup k energiám. Rok 2012 je rokom trvalo udržateľnej energie pre všetkých. To znamená, komisia, rada a parlament si urobili, si stanovili teda úlohy, ale tieto úlohy treba aj zrealizovať. Čo je dôležité, je, že sa musíme sústrediť na decentrálne obnoviteľné energetické projekty a kapacity našich partnerských krajín v oblasti energetiky musíme posilniť, pretože vieme, že e, bez energetiky je len ťažko možný e, rozvoj. E, keď sa rokuje s tretími štátmi o energetickej politike, je dôležité, aby boli zohľadnené energeticko-politické ciele, dobré riadenie a správa, samozrejme dodržiavanie ľudských práv a demokratizácia. To to všetko e, sem patrí. EÚ v rokovaniach s krajinami musí e, e, sa snažiť neorientovať sa len na krátkodobé záujmy v týchto regiónoch. Ťažisko v oblasti energetiky musí byť na transparentnosti, kontrole demokratickej a Európska únia si musí dať pozor, aby najmä v oblasti eh, biopalív eh, sme sa vyhli ekologickým eh, škodám. To je 5 bodov, sú to návrhy, ktoré náš výbor predloží gestorskému výboru pre energetiku a výskum. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Neusser. Uh, Teraz dám slovo poslancom, ktorí chcú vystúpiť. Nech sa páči, pani Keller. Ďakujem pekne. Zastupujem Katrin Gres, tieňovú spravodajkyňu. Pokúsim sa urobiť to, čo najlepšie v zásade súhlasíme so všetkým tým, čo sa tu v stanovisku konštatuje. Pre nás vystáva otázka, či ešte e, môžeme nejaké nové prvky e, k tomu doplniť, lebo už je k tomu uznesenie NVA, takže to je taký E, taká výzva. Čo by sme e, my navrhovali, možno pozmeňovací návrh e, k bodu 5 a sústredili sa na, zamerali sa na expanziu biopálív a sústredili sa na to, a teda konštatovali, že môže viesť k veľkým podielom monokultúra. Mohlo by to skomplikovať život poľnohospodárom a tiež vyjadriť sa k e, strate veľmi dôležitých prírodných zdrojov ako napríklad e, lesa, ktorý e, by padol za obeď väčším poliam. Potom je to ešte otázka týkajúca sa výroby biomasy. V správe by sa to uh, už nemalo nachádzať. Bola k tomu otázka na ústne zodpovedanie, ale nikdy sa uh, o nej nehlasovalo. Neviem, ako by sme toto ešte mohli nejakým spôsobom predložiť a uh, ešte dávame stanovisko k flektu a podľa nášho názoru by bolo dôležité, aby sme sa teda vyjadrili aj k biomase, spadá to do našich kompetencií. Ale teda sú to len nejaké menšie doplnky. Sme spokojní e, v zásade s týmto stanoviskom a dúfame, že takto v tejto podobe aj prejde. Ďakujem, pani Štýber Jastrom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán Noizer, za správu. Ďakujem za to, že eh, spomínate najmä otázku koherentnosti politík. Niekedy vzniká dojem, ako keby tento koncept bol trochu prevrátený na ruby a síce ako môže politika slúžiť lepšie energetickej politike. Takže myslím, že tieto otázky budú ešte predmetom e, diskusie a ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem, pani Astrom. Teraz by som chcela dať slovo komisii, ak tu je zástupca komisie. Eh, eh, kolegovia sú na ceste, ja som im povedala, aby prišli o 3 štvrte na 6, ale viete, je to vždy rovnako. Komisia by mohla príť troška skôr. Nebudeme štvrť hodinu čakať na to, až kým príde. To nie je normálne. Mohli by prísť aj skôr. A komisia by mohla prísť aspoň o štvrť hodinku skôr. Takže ja osobne nebudem čakať štvrť hodinu na komisiu. Teraz dám slovo pánovi Dajserovi. ďakujem vám už vopred, že im to odkážete. Nestal sa to prvý krás, to je nepripustné. Äh, äh, äh, Ďakujem pekne za tieto námety. Myslím si, že koherentnosť politik musí byť predmetom diskusií. Návrhy pani Keller môžeme, myslím, dobre zapracovať do textu. Sú veľmi vecné, a hodia sa aj do toho kontextu, ktorý chceme v rámci nášho výboru odprezentovať. Ďakujem, pán Neuser. Je mi to ľúto, že tu komisia nie je. Určite ľúto aj vám, pán Neuser a, komis, a teda ostatní kolegovia. Začneme znova ráno, zajtra o deviatej a prajem vám príjemný večer.